Pán predseda, vážený pán Barozo, vážené dámy a páni, je pre mňa cťou, že môžem pred vami vystúpiť a hovoriť o výsledkoch maďarského predsedníctva. Je to pre mňa momentálne jednoduchá situácia. Keď som tu bol pred šiestimi mesiacmi, Privítali ste ma veľmi priateľsky a ja som sa pokúsil vtedy pred šiestimi mesiacmi predstaviť maďarský program. Takisto som poukázal na to, že v našom programe máme veľmi konkrétne body. Dnes, 6 mesiacov potom, mám opäť úlohu oznámiť vám, čo sme dosiahli z tých cieľov, ktoré sme si vytýčili. Myslím si, že môžeme povedať, že maďarské predsedníctvo skutočne dosiahlo všetky ciele bez výnimky. Dosiahli sme všetky tie ciele, ktoré sme si vytýčali. Pri tejto príležitosti by som sa rád poďakoval a to predovšetkým belgickému predsedníctvu, ktoré e, bolo na čele pred nami. Toto predsedníctvo odviedlo vynikajúcu prácu a takisto nám veľmi pomohlo. Chcel by som ďalej e, poďakovať pánu Pusekovi, už v januári som povedal, že chceme e, viesť maďarské predsedníctvo e, tak, aby vychádzalo v ústretí e, parlamentu. A k tomu patria vždy dve stránky. Preto mi dovolte, aby som sa poďakoval predsedovi Maďarsk- Európskeho parlamentu a parlamentu ako takému. Ďalej by som sa chcel poďakovať pánu Barozovi, predsedovi Európskej komisie úspech závisí v neposlednom rade tiež od toho, do akej miery e, môže predsedníctvo spolupracovať e, s komisiou. Chcem sa poďakovať pánu Barosovi, pretože nám e, vždycky pomáhal a takisto nám dal k dispozícii všetky odborné znalosti. Ďalej by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu, všetkým poslancom. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pánu Doulovi, predsedovi EPP. Všetci veľmi dobre viete, že predsedníctvo sa vždycky snažilo prácu riešiť tak, aby aj politické strany ich e, podporovali. Nie vždy sa to darilo, ale napriek tomu sme veľmi dobre spolupracovali aj s EPP. Je to veľmi dôležité, aby politické skupiny dobre spolupracovali s predsedníctvom. To je predpokladom pre dobrú prácu predsedníctva. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám pripomenul, že ako cieľ sme si vytýčili predovšetkým vytvoriť silnú Európu. Myslím si, že Európa je skutočne posilnená. Posilnila sa v priebehu týchto šiestich mesiacov. Keď som pred 13 rokmi e, nastúpil do e, tejto funkcie premiéra, pamätal sa veľmi dobre. Európa bola optimistická. Vytýčila si obrovské ciele, Európa bola plná energie, plná elónu. Medzi tým ubehlo 13 rokov a konštatujeme, že medzičasom situácia vyzerá ináč. Medzičasom sme e, sa však, e, sme však zriadili e, jednotný trh, takisto sme zabezpečili spoločnú menu, to bol ďalší úspech. Skrátka všetko sme brali vážne, ale nedosiahli sme predsa len to, všetko to, čo sme si vytýčili a síce, že v roku 2010 Európska únia bude hospodársky najsilnejším regiónom. Európa sa dostala do, čiastočne do defenzívy. Myslím si, že teraz skutočne nadišiel čas, aby sme e, sa jasne pozerali do budúcnosti. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, dámy poslankyne, dovolte mi, aby som zhrnul, čo sme uskutočnili počas nášho predsedníctva. Ako som už povedal, Európa je momentálne silnejšia ako pred šiestimi mesiacmi. napriek tomu, že sme dostali, tak povediac, tri silné údery pod pás. Spomínam, spomeniem tú e, krízu v eurozóne, e, nukleárnu katastrofu v Európe a takisto situáciu v Afrike. To sú situácie, na ktoré sme museli e, reagovať z pozície predsedníctva. Myslím si, že Európska únia bola skutočne schopná zareagovať v týchto situáciách veľmi účinne a veľmi rýchlo. Z času na čas sme preto museli aj náš program pozmeniť, aby sme ho prispôsobili novej situácii. Momentálne si všimáme, že e, toto sú všetko záležitosti, ktoré občanov mimoriadne zaujímajú. Získali sme dojem, že sme mnoho dosiahli v priebehu posledného roka, ale občania pociťujú predovšetkým tak e, ekonomickú ako aj finančnú krízu e, veľmi silne. Aj napriek tomu, že základy Európskej únie posilníme ale nepodarí sa nám napríklad zvládnuť e, grécku krízu, grécky občania e, nám to nezabudnú. Nemá preto zmysel hovoriť o tom, že sme posilnili Európu v očiach občana, pokiaľ každodenné potreby e, európskeho občana nebudú zohľadnené. Vážené dámy a páni, ako som už povedal, Európska únia je silnejšia, než bola pred šiestimi mesiacmi. Je tomu tak preto, že sme zriadili potrebné preventívne mechanizmy, aby nedochádzalo opätovne k takýmto krízam. To sme predtým nemali. E, momentálne za e, éry e, maďarského predsedníctva sme zaviedli európsky semester. Takže môžeme povedať, že máme v rukách nástroje, ktoré nám umožňujú s, s tými financiami, ktoré máme, dobre hospodáriť. Dovolte mi, aby som e, hovoril ešte o balíku všetky. Tento balík je tak povediac už schválený e, na 98% a to, čo ešte zostáva, bude určite čoskoro doriešené. Je veľmi dôležité, aby sme e, zabezpečili dobrý krízový management a to sme sa snažili počas nášho predsedníctva. Európa sa posilnila aj z toho dôvodu, že sme e, takisto e, zabezpečili aj e, stratégiu riešenia romskej otázky, ale je to niečo, čo je veľmi dôležité nielen z ľudského hľadiska. Táto stratégia je veľmi dôležitá aj z toho dôvodu, že takto získavame príležitosť aby viac miliónov európskych e, občanov bolo v Európe skutočne integrovaných a aby títo ľudia skutočne získali aj prístup na trh práce a o to sa e, budeme naďalej starať. To je prvý dokument, e, ktorý sa zaoberá rómskou problematikou. Európa sa Európa zosilnila aj z toho dôvodu, že e, bol predložený e, druhý e, plán, makroplán. Snažili sme sa o to, aby sme rozšírili spoluprácu v jednotlivých regiónoch. Túto šancu skutočne musíme využiť a myslím, že môžeme povedať, že sme tu zaznamenali úspech. Európska únia zosilnila aj z toho dôvodu, že e, práve 5 hodín pred e, ukončením e, maďarského predsedníctva sme ukončili aj rokovania o vstupe Chorvátska do Európskej únie. Tento vstup znamená aj nádej pre celý Západný Balkán. Je to pre nás veľmi dôležitý región. Nadviazali sme veľmi dobré susedské vzťahy. Rozšírenie Európskej únie o Západný Balkán je veľmi dôležitou záležitosťou. Pripravili sme príslušné memorandum, považujeme to za veľmi dôležité. Pripravili sme toto memorandum spolu s pánom Búzekom. Európska únia zosilnila aj z toho dôvodu, že sme lepšie zvládli aj problematiku ochrany hraníc. E, urobili sme príslušné rozhodnutia, musíme byť e, schopní e, riešiť problémy spojené s migráciou. Európska únia uskutočnila už veľmi dôležité kroky v súvislosti s Schengenom, ako aj e, čo sa týka rozšírenia únie o ďalšie dve krajiny. Chcel by som ešte pripomenúť, že úlohou predsedníctva je takisto venovať sa tým témam, ktoré sú niekedy zložité a zaoberať sa aj témami, ktoré sa e, týkajú e, inter, medziinstitucionálnou spoluprácou. Aj tu sme odviedli dobrú prácu. Spracovali sme e, viacero tém. Veľmi dobre sme spolupracovali s parlamentom aj radou. Dohodli sme sa na tom, ako sa bude parlament podielať na spolurozhodovaní e, v rámci viacročného finančného plánu. Takisto sme 13 krát uskutočnili veľmi e, dôležité, 13 veľmi dôležitých stretnutí na úrovni trialógu. Stretli sme sa veľmi e, mnohokrát s pánom predsedom Buzekom, aby sme zaručili dobrú spoluprácu medzi inštitúciami. Stretol som sa so všetkými premiérmi počas môjho predsedníctva. To takisto e, patrí e, medzi úlohy predsedníctva. Záverom, dámy a páni, mi dovolte, aby som vyjadril nádej. Nádej, že poľské predsedníctvo e, prevezme túto štafetu a bude pokračovať v práci, ktorú sme začali. Na rade je teraz poľské predsedníctvo Dovolte mi formulovať nasledovné závery. Celkom iste to bude tak, že poľské predsedníctvo bude môcť siahnuť e, po tom, čo sme načali počas maďarského predsedníctva. Stredná Európa sa dostala E, do stredobodu pozornosti. Chceli by sme, aby sa tento región stal silnejším a chceli by sme, aby e, zosilnila aj Európska únia. Ďakujem. Ďakujem, panie premiére, za... Ďakujem, vážený pán premiér, za e, tento váš vstup. No a ako iste vieme, maďarské predsedníctvo sa konalo v čase, ktorý priniesol niekoľko kríz nielen pre Európsku úniu, ale aj pre zbytok sveta. Vy ste e, spomenuli tie veci, ktoré sa vyskytli práve počas vášho predsedníctva a bolo veľmi dôležité na ne reagovať správne. E, toto predsedníctvo bolo pre vás prvým predsedníctvom, takže preto sme veľmi e, pozorne sledovali toto vaše vystúpenie. Teraz by sme otvorili diskusiu k tejto téme, ale ja by som chcel ešte poďakovať vám, pán Orbán, za memorandum, ktoré ste mi zaslali a takisto e, teda nielen mne, ale aj e, premiérom ostatných e, členských krajín. A toto memorandum obsahuje určitú víziu ďalších krokov voči Západnému Balkánu. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité vám povedať jednu vec Pán premiér Orbán hovoril o západnom e, Balkáne ako o oblasti, ktorá by sa mohla e, uzavrieť e, doba znova zjednocovania Európy. Hm, toto znovu zjednocovanie Európy sa začalo v roku 2004 a teraz máme možnosť ho dokončiť. A tiež pán Orbán spomenul veľmi stručne situáciu v jednotlivých krajinách a predstavil strategický program ktoré by sme mali naďalej uplatňovať v praxi. Ja by som chcel povedať, že Európsky parlament vždy podporoval rozširovanie Európskej únie smerom na teda smerom k Balkánu, na západný Balkán, aj keď samozrejme plnenie kritérií e, je naďalej veľmi dôležitou požiadavkou. A teraz by som chcel odovzdať slovo predsedovi Európskej komisie, pánovi Jose Manuel Barrosovi. Mr. Mr. Vážený pán predseda, vážený pán premiér, vážení členovia maďarskej vlády, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. My sme síce konfrontovaní s veľmi náročnými podmienkami, ale e, sme veľmi radi, že sa Maďarsko postavilo tejto úlohe veľmi Um, odhodlane a e, splnilo úlohy, ktoré si postavilo. Momentálne Európska únia stojí nielen pred príležitosťami, ale aj pred problémami a my musíme riešiť obe tieto stránky. Ja by som preto chcel poďakovať pánovi premiérovi Orbánovi a jeho spolupracovníkom za odvedenú prácu a za nasadenie. Pretože počas maďarského predsedníctva Rady Európska únia e, otvorila prvý európsky semester, uzatvorila rokovania s Chorvátskom, podporila demokratické hnutia e, arabskej jary a rozšírila Dunajskú stratégiu. A toto je len niekoľko z úspechov maďarského predsedníctva. A tiež by som chcel oceniť e, otvorenosť diskusí s Európskym parlamentom o ďalšom viacročnom rámci. Ako iste viete, v minulom novembri bolo navrhnuté rozbehnutie štrukturovaného dialógu a tento dialóg sa začal práve počas maďarského predsedníctva. Niekoľkokrát sme sa stretli, teda ja, pán Orbán a pán Buzek a Vymieniali sme si názory na, e, na, na, na návrhy. Ten návrh komisie momentálne máte pred sebou. Ide o návrh rozpočtu, ktorý je ambiciozný, ale realistický a snaží sa zabezpečiť budúci rast. No a táto prax pravidelných konzultácií medzi parlamentom, radou a komisiou je teraz vecou e, ktorá tu s nami zostane a premiér Tusk e, ma ubezpečil, že aj polské predsedníctvo bude v týchto stretnutiach pokračovať. Takže my dúfame, že táto cesta prinesie svoje ovocia v budúcnosti. Došlo e, iste k určitým krízam, ktoré bolo treba prekonať a napraviť, tak povediac, kurz Európskej únie a toto sa maďarskému predsedníctvu pri viacerých e, príležitostiach podarilo, za čo chcem pánovi Orbánovi poďakovať. My sme napríklad v zahraničných vzťahoch e, nadobudli jasnejšiu predstavu o vzájomných závislostiach a o vplyve týchto vzájomných medzinárodných závislostí nielen na hospodárstvo, ale aj na migráciu. Takže teraz k tej ekonomike. Maďarské predsedníctvo si položilo ekonomický rast e, za jednu zo svojich priorít a v súčasnej ekonomickej klíme je to vec veľmi dôležitá. V súčasnosti sa očakuje, očakáva rast e, vo výške 1,8 HDP za rok 2011 e, pre celú eurozónu, ale čelíme príliš vysoké nezamestnanosti a to najmä medzi mladými ľuďmi konkurencie, rozdiely v konkurencie schopnosti medzi jednotlivými členskými štátmi sú stále veľké a toto bráni e, lepšiemu rastu. Takže v súčasnosti e, musíme riešiť výzvy súvisiace s budúcnosťou našej sociálnej ekonomiky a nášho obrazu vo svete. Takže um, legislatívne návrhy e, komisie v, obraz, v oblasti hospodárskeho vládnutia v tejto oblasti predstavujú veľmi dôležitý krok. My by sme chceli vyjadriť nádej, že dohoda o balíku e, pre e, ekonomické, pre hospodárske vládnutie je e, blízko a že čoskoro sa nám podarí rozvinúť to, čo spravodajca k tejto veci v Európskom parlamente vykonal. No a ďalšou veľmi dôležitou vecou je rast. Zoberme si 12 najdôležitejších priorít v rámci zákona o jednotnom trhu. Do konca roka komisia predloží konkrétny návrh v tejto oblasti a dúfame, že do, roka 2002, do konca roka 2012 tieto návrhy schváli aj parlament a e, rada. Ďalej som veľmi rád, že e, sa podnikajú kroky v oblasti duševného vlastníctva, kde komisia predkladá svoje návrhy a minulý týždeň e, členské štáty podporili dve nariadenia, ktoré by mali viesť k vytvoreniu jednotného európskeho patentu. Táto dohoda sa vlečie už desiatky rokov a maďarské predsedníctvo e, veľkým, veľkou mierou prispelo k tomu, aby sme túto vec konečne rozriešili. Týmto by sa mala zniž, mali znižiť náklady na získanie európskeho patentu, ktorý by pokrýval, po, pokrýval 25 členských štátov až o 80 A toto môže mať obrovský ekonomický význam pre podnikateľov v členských štátoch. V súčasnosti e, je e, situácia v Európe extrémna, pretože získanie patentu, ktorý by pokrýval celé, celú oblasť Európskej únie, e, stojí až 10 krát viac než napríklad v Spojených štátoch. Ďalšou záležitosťou, ktorej sme sa venovali počas maďarského predsedníctva, je migrácia. Migrácia je aj vecou emócií, je to, vec, je to vecou, ktorá vyvoláva silné pocity a e, navyše e, s tým kolidovali aj revolúcie tzv. arabskej jary v Severnej Afrike. E, tu sa vynorila potreba posilnenia Frontexu a my sme sa dohodli pred dvomi týždňami na novelizácii nariadenia o Frontexe. Rozhodli sme sa o tom, rozhodli, rozhodli sme sa, že budú podnikané kroky um, ktoré budú chrániť základné princípy, e, na ktorých stojí, stojí Európska únia a e, týmito základnými princípmi je aj voľný pohyb osôb a existencia štátov bez hraníc. Teraz pán Buzek e, prerušuje rečníka a pripomína, že by mohol hovoriť troška pomalšie kvôli, kvôli tlmočeniu. Ja som hovoril, pokračuje pán Baroso, že komisia teraz predloží komplexný návrh systému e, hodnotenia a monitorovania v Európe, ktorý bude doplňať e, európsky bezpečnostný mechanizmus. Toto v oblasti migrácie. V oblasti azylu e, sme sa dohodli, že budeme musieť dokončiť do roku 2012 budovanie spoločného európskeho azylového systému a komisia už má pripravené návrhy v tejto oblasti a sme presvedčení o tom, že máme možnosť tento cieľ dosiahnuť na čas. Tiež som veľmi rád, že maďarské predsedníctvo vykonalo e, veľký krok v prospech Rómov. Európska komisia e, pripravila návrh Európskej stratégie integrácie Rómov. E, tento návrh podporila Európska rada a dúfame, že táto stratégia nám pomôže znížiť exkluziu v štyroch kľúčových oblastiach. Zamestnaní, vzdelávaní, zdravotníctve a mm, um, a, ostatné, a ešte štvrté oblasti, ktorú tlmočníci žiaľ nezachytili. Uh, ďalej by som sa chcel vyjadriť k vstupu Chorvátska do Európskej únie. Tieto rokovania boli uzavreté minulý týždeň a do konca tohto roka by mala byť podpísaná uh, zmluva o vstupe Chorvátska. Chorvátsko by sa týmto mohlo stať 28. členským štátom Európskej únie a to do 1. júla 2013. My sme vystupovali voči Chorvátsku prísne, ale spravodlivo a tento prístup bude pokračovať aj počas celého tohto prístupového obdobia. Ja verím v silnejšiu európsku rodinu a zároveň v podporu mieru a stability na Západnom Balkáne. Ja by som chcel zložiť poklonu veľmi veľkej podpore v tomto procese pre všetkých zúčastnených. Takže ja som veľmi rád, že Maďarsko, Maďarsko E, podporilo tento krok a zasadzovalo sa o mierové riešenie otázky Západného Balkánu. Ďalej k otázke Dunajskej stratégie. E, tu e, ide o stratégiu, kde spolupracuje 6 členských štátov, ktoré spolu susedia a zdieľajú povode rieky Dunaj. V tomto povodí žije 150 miliónov ľudí a maďarské predsedníctvo takisto prinieslo pokrok do tejto oblasti. Ďalšou oblasťou je politika susedstva. Politika susedstva je jednou z priorít um, aj našej činnosti, teda komisie a e, nám ide o to, aby sme podporili e, nielen politicky, ale veľmi konkrétne, e, teda v teréne a na humanitárnej úrovni, um, udalosti, k akým dochádza napríklad um, v arabských krajinách na severe Afriky, teda e, počas tzv. arabskej jary. No a ja by som záverom chcel, vážené poslankyne a poslanci, povedať, že nesmieme strácať zo zreteľa potrebu investícií do našej budúcnosti. A maďarské predsedníctvo ukázalo, že je to možné. E, maďarské predsedníctvo e, spolupracovalo a bude spolupracovať s polským predsedníctvom a to je pre Úniu veľkým prínosom. My sa tešíme na e, konštruktívne kontakty tak s predsedníctvom, ako aj s Európskym parlamentom, tak ako sa to dialo počas uplynulých šiestich mesiacov. A som si istý, že aj počas nasledujúceho pol roka sa nám e, podarí rozvinúť e, úspechy a napraviť neúspechy. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. No a teraz v mene Európskej ľudovej strany dostane slovo jej predseda, pán Jozef Dov pán predseda, kolegyne, kolegovia. Maďarské predsedníctvo ukázalo, že e, rotujúce predsedníctvo zohráva dôležitú úlohu v rámci rozhodovacích procesov. Treba povedať, že v ostatných mesiacoch sa dosiahlo mnoho, mnoho pokrokov e, hospodársky kvôli hospodárskej economic governance a vďaka Európskemu semestru ďalej boli prijaté opatrenia pre sociálnu kohéziu, pre spoločnú polnohospodárskú politiku, pre bezpečnosť potravín, pre vnútorný trh, Dunajská stratégia a energetická politika v zahraničnej politike vyjadrujeme v zahraničnej politike sme vyjadrili solidaritu s Japonskom, so Stredomorím a pripravujeme sa na vstup Chorvátska ja by som chcel povedať niečo e, k stanoviskám našej skupiny. Chcel by som najskôr poďakovať mariteľskému predsedníctvu e, ministerke pre európske záležitosti pani Diori za jej snahy e, dosiahnuť pokrok v balíčku hospodárskeho riadenia, ako aj dosiahnuť pokroky v rámci rozhodovacích procesov pomocou metódy spoločenstva. 90, 95% našich požiadaviek sme dokázali presadiť a je mi ľúto, že tento týždeň sa nepodarilo všetko uzatvoriť. Bez hospodárskeho riadenia nebudeme mať stabilné euro a bez stabilného eura nebudeme dosahovať rast, nebude rast zamestnanosť ani sa zvyšovať sociálna inklúzia. O tom som presvedčený. Vážený pán predseda, ja by som chcel zdôrazniť, aké pokroky sme v spoločnej politike dosiahli kohezia, kohezná politika dohoda zo februára a o posilnení tohto nástroja v nadchádzajúcich rokoch, alebo polnohospodárska politika a dohoda z marca o veľkej e, reforme, v líniách reformy e, kvôli rastúcim cenám potravín na zaistenie e, bezpečnosti dodávok potravín. Rovnako inovácie, výskum, vývoj, boli dosiahnuté pokroky. To sú strategické strategické záležitosti, ktorým e, e, rada venovala zasadnutie pred udalosťami vo Fukushime. Vnútorný trh sa silnejšie bude konsolidovať vďaka Single Market Act. Vo všetkých týchto bodoch dosiahlo maďarské predsedníctvo pokroky aj napriek zložitým podmienkam. Chcel by som dodať jednu tému. Politika pre Rómov. Vy, pán Orbán, ste dokázali nájsť cestu zmierenia a predložili ste podrobné a konkrétne návrhy. No a na záver by som chcel poukázať na pokroky v zahraničnej politike. Už som privítal pokroky z ostatných mesiacov v súvislosti s Chorvátskom. No a tým Európska 27 no, ukázala e, zelenú podľa časového harmonogramu, ktorý navrhol premiér Orbán. Je to eh, veľmi dobrý signál pre Chorvátov, ale aj pre ďalšie národy na Balkáne, pretože títo majú teraz eh, celkom konkrétnu európsku perspektívu. Udalosti eh, v Stredomorí boli tiež veľmi rozhodujúce pre predsedníctvo. Európa preukázala svoju morálnu solidaritu, ale aj celkom konkrétnu solidaritu s, s krajinami na juhu Európy Pomohli sme Taliansku. No a súčasne sa rozšíril šengenský priestor o Rumunsko a Bulharsko. A nie preto, že by sme ich chceli urobiť láskavosť, ale preto, že dosahujú, dosahujú a splňajú podmienky, ktoré od nich vyžadujeme. Na to treba oceniť. Vďaka maďarskému predsedníctvu sa to podarilo. No a ďalej by som chcel zaželať veľa šťastia a úspechov aj polskému predsedníctvu. Ďakujem pekne, pán predseda. No a slovo dostane teraz podpredseda skupiny socialistov a demokratov Hanes Svoboda. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán predseda komisie, pán premiér, rotujúce predsedníctvo, myslím, má dve najdôležitejšie úlohy. Poprvé, musí ďalej e, sa venovať všetkým témam a ukončovať e, témy, ktoré sa týkajú prebiehajúcich vecí, ale súčasne má e, nejaký vzor, vzorovú funkciu v Európskej únii. Čo sa týka prvej úlohy, pán premiér, tak by som chcel eh, poďakovať eh, všetkým eh, spolupracovníkom, zamestnancom predsedníctva. Chorvátsko, to je pre mňa veľmi citlivá otázka. To sa podarilo, hm, stratégia pre Rómov bola úspešná, ďakujem pekne. No a čo sa týka ďalšej otázky, to by som však chcel doplniť niekoľko kritických vecí. Pretože tak, čo sa týka mediálneho zákona, ako aj ústavy, tak v parlamente sme vyjadrili obrovskú vlnu kritiky. Vy by ste mohli namietať, to je vnútorná politika, pán premiér, ale viete, že dnes v Európe zmysel Európy je vnútorná politika, európska politika a európska politika sa odráža aj vo vnútornej politike. No a preto táto kritika Európy je primeraná museli ste zmeniť mediálny zákon aj napriek tomu, že Európska komisia bola pri hodnotení tohto zákona len veľmi mierna. No a čo sa týka ústavy, tak Benátska komisia nekritizovala len proces, ale aj súčasti tejto ústavy. No a pán Ban Ki-moon, generálny tajomník OSN, rovnako tiež vyslovil ostrú kritiku. Pán premiér, vy hovoríte, že chcete nadviazať na rok 1949, ale Ehm, ja som zažil ako mladý človek aj revolúciu v roku 56. E, ciele boli prú, sloboda médií, sloboda myslenia, sloboda prejavu. No a myslím, že by bolo dobre nadviazať na rok 56, na túto veľkú revolúciu a jej slobody, ktoré sú aj európskymi cieľmi, európskymi hodnotami. A to nie je len tak, ako to opakujete neustále ako predseda Fidesu, že toto, sú, toto je kritika socialistov vašej vlády. Vy ste boli pri tom, keď e, pred e, pár dňami Hillary Clinton v maďarskom parlamente tiež vyslovila slova kritiky. E, vyslovila kritiku. No a Hillary Clinton, tak ako mnohí od vás, vyzvala na opatrnosť a obozretnosť. Všetci musíme byť eh, obozretní, nielen, nielen voči Maďarsku, ale špeciálne voči Maďarsku. Máte dvojtretinovú väčšinu, môžete robiť, čo chcete, ale v demokracii podľa európskeho modelu a, treba zohľadňovať aj slova kritikov, treba zohľadňovať slova opozície a nielen zohľadňovať to, čo hovorí dvojtretinová väčšina. Pán predseda, vy ste poďakovali len Európskej ľudovej strane. To je vaše právo, aj keď je to poprvýkrát, keď sa predsedníctvo poďakuje len jednej strane a strane predsedníctva. Ale demokracii nepatria len tí, ktorí niekoho podporujú, ale aj tí, ktorí kritizujú. No a to si predstavujeme pod pojmom európska demokracia. A ja by som bol veľmi rád, ak by ste ciele pluralizmu, slobody médií sledovali tak, ako povedal Tom Lenden v Amerike, tak aj v Maďarsku je veľmi dôležité povedať áno pluralizmu, slobode médií, e, slobode myslenia a povedať aj áno kritike, pretože kritika patrí aj k demokracii rovnako ako tí, ktorí vás podporujú, či už máte dvojtretinovú väčšinu alebo nie. Väčšiny treba využívať, ale rovnako treba e, zohľadňovať a brať ohľady aj na e, kritiku a opozíciu. To je demokracia podľa európskeho modelu. Ďakujem pekne. Pán Svoboda, pán podpredseda zaznela a je tu modrá karta pre vás. Ste ochotní zodpovedať? Áno, kolega Poselt. Ak by ste... Teraz pýtate sa otázku. Áno, pán predseda. Maďarsko malo nielen vynikajúce predsedníctvo, ale aj veľmi, má veľmi modernú e, ústavu. Pán no a kolegu Svobodu by som sa chcel spýtať, či si myslíš, že pán banky e, mu, mu e, by sa radšej nemal zaoberať eh, s diktatorskými ústami, ústavami v OSN, eh, než eh, kritizovať túto. Pán kolega Poslt, pán Ban Ki-moon bol podporovaný počas jeho voľby mnohými demokraciami. Po druhé som poukázal na Benátsku konferenciu. Viete veľmi dobre, že tam je veľmi mnoho ľudí, ktorí nemajú e, dočinenia so sociálnou demokraciou. Demokracia nie je otázka strán, je to otázka e, osobného a politického pochopenia. A to je to, na čo som apeloval aj e, pri oslovení pána premiéra. Ďakujem. A teraz prosím pána Lambsdorfa pán e, predseda komisie, e, pán premiér, z pozície mojej politickej skupiny e, maďarské predsedníctvo dosiahlo niektoré veľmi dôležité úspechy v súvislosti s vývojom v Severnej Afrike, v súvislosti s Fukushimou. A pani Dury takisto odviedla vynikajúcu úlohu. Veľa sa dosiahlo aj v súvislosti so stabilizáciou eura ale zostáva to naďalej dôležitou úlohou. Schválenie e SFF ako aj zmluva predstavujú veľké výdobytky. Takisto e, presadenie prvého európskeho semestra, koordinácia rozpočtovej politiky e, bude naďalej veľmi dôležitá, ak budeme chcieť zabrániť ďalším problémom v oblasti rozpočtu a financovania my ako politická skupina e, trváme na tom, že je potrebné e, posilniť e, pakt rasta stability. Myslím si, že je preto rozumné, že sa toto rozhodnutie odsunulo. Pán Daul už povedal, že je to veľmi presvedčivý politický balík a potrebujeme stabilné euro. Je teda dôležité E, v týchto rokovaniach pokračovať. V ďalších oblastiach ste rovnako boli úspešní. Bolo tu spomenuté e, Chorvátsko rokovanie o vstupe do Európskej e, únie. Je to veľmi dôležitý krok vpred. Vzadu sedí kolega Šváb, ktorý sa zaslúžil o presadenie smernice z našej pozície, z pozície malých a stredne veľkých, dôlež, stredne veľkých podnikateľov e, sa dosiahlo mnoho úspechov. Keď sme sa stretli v Budapešti, pán premiér, povedali sme vám, že vaše predsedníctvo budeme férovo hodnotiť, ale takisto samozrejme budeme hodnotiť aj to, čo sa deje vo vašej krajine. Veľmi ľutujeme, že vaše predsedníctvo e, bolo e, zatienené e, kontroverziou v súvislosti s mediálnym zákonom. Takisto by sme si želali, aby proces vypracovania e, ústavy prebiehal tak, ako to navrhla Benátska konferencia. Myslím si, že táto ostražitosť Európanov je veľmi dôležitá pre e, každú e, krajinu v Európskej únie. Sloboda umiera po kúskoch. Ako sme sa už dozvedeli, v Dánsku budú opätovne zavedené kontroly na hraniciach celý tento e, balík e, sloboda e, pohybu, ako aj sloboda pohybu v rámci šengenskej dohody. Tu by sme si želali viacej angažma z vašej strany. Pokiaľ však hodnotíme vaše predsedníctvo, môžeme ho hodnotiť až ako úspešné, pokiaľ by nebolo zatenené takýmito drobnými zmenami. Ďakujem. A teraz prosím pána eh, konbendita, pán predseda, pán premiér. Musím priznať, že niekedy to všetko celkom nechápem. Hovorili ste o tom, že Európa je silná. Európa eh, musí konať Európa musí konať ako sila, ktorá sa musí presadiť v politickom a eh, hospodárskom systéme, ktorej je ťažký. A potom zrazu čítam, v 48. sme netolerovali diktatúru. V roku 56. sme zažili zásah e, Moskvy. A teraz diktát v Bruselu. Kto to povedal? Václav Klaus? Nie. Pán Viktor Orbán v marci tohoto roku e, pred e, svojim publikom. Pán Barroso sa teraz pýta, prečo bola Európa tak e, zle prijatá vo vašej krajine. Je to preto, že politi- existujú politici, ktorí vystupujú tu v Bruseli a v Štrasburgu a hovoria niečo iné, než čo hovoria vo svojej vlastnej krajine. A to je práve to, čo oslabuje Európu. A vy ste jeden z tých politikov, ktorí oslabujú e, Európu, pán Orbán. Je to veľmi jednoduché. Vy a vaši úradníci odviedli dobrú prácu. To je práve zaujímavé na tom. Existuje tu akási schizofrénia, ktorá tu vo všeobecnosti vláde, vládne. Na druhej strane máme e, nacionalizmus. To, čo sa deje v Bruseli a v Štrasburgu, e, o tom sa e, hovorí, že to nie je dôležité. Dávate mi za pravdu. Ďakujem ale dovolte mi, aby som pokračoval. Ide predovšetkým o tom, čo sa deje v rámci e, legality. Je dôležité zabezpečiť tú ochranu. To povedal pán Viktor Orbán. Máme ale vlastný spôsob, ako sa s tým vysporiadame. Je, myslím si, dôležité nájsť ten správny prístup a to je práve váš problém, pán Orbán. Na jednej strane ste kto si, kto v 89. bojoval za slobodu a teraz, a to je práve to pozoruhodné, teraz e, nedôverujete sám sebe. Ste proti diktátu e, z Bruselu, ale zároveň ste vystupujete ako človek, ktorý e, nedôveruje sám sebe. Možno, že e, preto e, pochopíte Európanov. Mohol by som tu citovať mnoho ďalších citátov. Európska únia, pán Barozo, si želal túto fúziu, ale vaša nezávislá mediálna rada sa tomu bránila, pretože šlo e, z prevažnej väčšiny o opozičné noviny. Máte slobodné e, rozhlas e, Klub Rádio pod názvom Klub Rádio. Ide o a teraz zrazu túto frekvenciu prevzalo katolické rádio. Myslím si, že to nie sú náhody. Uh, a takisto neviem, prečo sa všetky tieto náhody uberajú len jedným smerom. Mohol by som e, citovať e, ešte viacej príkladov. Môžete potriasať hlavou. Ja viem, že vám je to jedno. Ale aspoň tu v Bruselu, Bruseli sa vám, ukázal, vám ukázali, o čo tu ide v Egypte, v Tunise sa bojovalo za slobodu. Vtedy ste sa k tomu um, nevyjadrili, respektíve povedali ste málo, ale išlo aj o ďalších bojovníkov za slobodu. Číňa podobne. K tomu ste sa tiež nevyjadrili. Hovorilo sa tu už veľa o situácii v Európe, o tom, že sa opäť zavádzajú kontroly na hraniciach v Dánsku a podobne. Veľ Predsedníctvo EÚ je veľmi dôležité. Schengenský dohovor to e, je dohovor o európskom práve. Krajiny ako Maďarsko alebo Dánsko nemajú e, právo porušovať toto európske právo. Pán Barroso, tu ide o spolorozhodovanie s Európskym parlamentom. Len vtedy môžeme meniť európske právo a potom uvidíme, či budete mať väčšinu alebo nie. Pán Orbán, vaši administrátori odviedli dobrú prácu, ale váš boj proti e, diktátu nemožno v žiadnom prípade posudzovať ako pozitívny. Ďalším rečníkom je pán Zahradil za konzervatívcov a reformistov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán predseda komisie, pán premiér, páni, páni ministri. Maďarsko si za svoj výkon počas predsedníctva iste zaslúži uznanie a ja by som chcel toto uznanie z tohoto môjho miesta vysloviť, najmä tam pre pani štátnu tajomničku, ktorá s nami trávila skutočne dlhé hodiny. Po Slovensku a Českej republike to bola ďalšia nová členská krajina, ktorá predsedala Európskej únii a nemala to ľahké. Vo vnútornej politike Maďarsko čelilo napríklad bezprecedentnému otrasu eurozóny v oblasti vonkajších vzťahov zase bezprecedentným sociálnym a politickým zmenám v Severnej Afrike a na Blízkom východe. Mm, a toto boli udalosti skutočne unikátne e, za celé 10 ročia. To by otriasli aj, to, toto by otriaslo aj, otriaslo aj ďaleko skúsenejšími hráčmi. No a popri tom si Maďarsko zachovalo eh, vnútornú politickú stabilitu, na rozdiel od mojej krajiny, kde opozícia počas nášho predsedníctva vtedy zvrhla vládu a poškodila obraz mojej krajiny v Európskej únii. Napriek tomu by som si dovolil povzdychnúť ani nie tak nad maďarským predsedníctvom, ako skôr nad celkovou úlohou nových členských štátov v Európskej únii a táto úhla sa premieta aj do výkonu predsedníctva. Ja tu nemôžem celkom súhlasiť s pánom premiérom Orbánom. Ja som sa domneval, že rozšírenie Európskej únie do strednej a východnej Európy dá Európskej únii novú dynamiku, nové impulzy, nové skúsenosti, ale podľa môjho názoru sa to zatiaľ nestalo. Nové členské štáty podľa môjho názoru veľmi skoro nabehli na veľmi pohodlnú trajektóriu starých mazákov, so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane európskeho newspeaku, vrátane federalistickej ideológie. A predsedníctvo Európskej únie sa tak stále, stále, e, stále viac stáva akýmsi technicko-organizačným cvičením v správe a nie politickým líderstvom. A ja e, e, dychtivo čakám na chvíľu, kedy povstane premiér a povie, potrebujeme novú európsku paradigmu, nemôžeme pokračovať v 50 rokov starom E, staré koncepcii európskej integrácie a poďme hľadať novú koncepciu. Ak sa samozrejme niekto taký nájde, tak pán Kont Bendit ho vypíska, povie, že je to antieurópan, ale ja som si istý, že vonku na uliciach občania, voliči e, tomuto človeku budú tlieskať. Ďakujem. Uh, thank you, colleague. Um... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. Ďalším rečníkom je pán uh, Ra, uh, Ramstorf za zjednotenú lavicu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel e, vyznať svoj obdiv k maďarsko a maďarskej kultúre. A ja som preto bol zvedavý na to, ako Maďarsko bude realizovať svoju programovú tézu silnej Európy. Ja musím povedať, že som bol sklamaný, pretože som sa zúčastnil na niekoľkých zasadnutiach triológu, teda na trojstranných zasadnutiach medzi Radou Európskou komisiou a parlamentom a zistil som, že tam panuje absol- absolútna nepripravenosť a absencia vlastného názoru. To je to, čo spomínal kolega Zahradil. Teda pokračuje sa v určitom pohodlnom zaužívanom stereotype. A ak by som mohol zhrnúť výsledky tohto predsedníctva, tak by som povedal, že na rozdiel od tých, ktorí tu ďakujú maďarskému predsedníctvu, že to e, bolo také zero presidency, teda nulové predsedníctvo toto je pre mňa veľké sklamanie aj z toho dôvodu, že skutočne išlo o predsedníctvo, ktoré sa potýkalo s výzvami tak vo vnútornej a vo vonkajšej sfére. Takže kde skupina alebo tým pána Orbána, e, e, kde, kde tento tým uplatnil skutočne silný prístup. Tento silný prístup uplatnil voči vlastným médiám, maďarským médiám, voči maďarskej inteligencii a maďarskému obyvateľstvu. Tam bol uplatnený silný prístup. A ja sa domnievam, že v tomto parlamente panuje zbytočné sebeuspokojenie a že je potrebné sa naozaj prebrať a hľadať iné cesty. Príležitosť, ktorú tie nové členské štáty mali, zatiaľ premárnili vrátane mojej vlastnej krajiny a pravdepodobne sa preberieme, až keď sa budeme stretávať s ešte väčšími výzvami. Možno si v tejto súvislosti pripom- môžeme pripomenúť slova veľkého maďarského básnika Andre Edyho e, a jeho e, báseň Nekung Moháčkel. Potrebujeme Moháč. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán spolupredseda Nigel Ferič za slobodu a demokraciu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Orbán, vy ste jeden z mála európskych lídrov, ktorý skutočne e, chápe históriu, verí v národné štáty a podporuje demokraciu. Ja by som chcel povedať, že Maďarsko môže byť rado, že vás má. A nechcete sa nechať zastrašiť týmito európskymi nacionalistami a Eh, keď hovoríte, že predtým nám diktoval Moskva a teraz Brusel, eh, vy to hovoríte eh, hrdo a naozaj si to myslíte. Takže ja si myslím, že vy môžete byť tajnou zbraňou hnutia euroskeptikov a E, vaše 6-mesačné predsedníctvo bolo skutočne historickou udalosťou v tomto ohľade, pretože v uplynulých 6 mesiacoch e, ľudia Európy sa skutočne prebrali a zistili, že e, projekt Európy je nedemokratický a že úplne zlyháva. A toto je skutočná, skutočné pozitívum vášho predsedníctva. Teda vo Fínsku e, došlo k obrovskému úspechu počas volie, k obrovskému úspechu skutočnej fínskej národnej strany a e, zobúdzajú sa tieto sily, ktoré hovoria, nie, nechceme ísť takýmto spôsobom, nechceme e, ďalej platiť tento, tento zlyhávajúci projekt, ktorý voláme euro. A um, okrem toho, je tu ešte aj tretí problém, e, ktorý bude treba zaplatiť e, Portugalsko váženého pána Barosa a samozrejme Grécko, o ktorom všetci vieme a počúvame každý deň. Ale možno skutočne e, žiarivou hviezdou vášho predsedníctva bolo e, to, ako sa roztrhala šengenská zmluva. Takže ja si myslím, že vašich 6 mesiacov bolo skutočne vynikajúcich, dosiahli ste, veľa, dosiahli ste o mnoho viac pre demokraciu a pre e, budúcnosť národných štátov, než ktokoľvek pred vami. A ja e, si uvedomujem, a myslím, že si to uvedomujú aj ostatní, že sa ten príliv obrátil a že pomaly vidíme koniec tohto nebezpečného nedemokratického projektu, ktorý nazývame Európa. Takže pán Orbán, ďakujem vám. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, pán spolupredseda. A ďalší rečník, pán Šana Cegedy, e, za nezaradených. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda, pán premiér, e, vážené poslankyne, poslanci. Vážený pán premiér, ja by som chcel pohliadnúť na dva aspekty. A ja chcel by som vyjadriť takú stručnú analýzu maďarského predsedníctva za uplynulých 6 mesiacov na báze týchto dvoch vecí. V Európskej únii v Európskej únii totiž e, sa snažíme analyzovať rôzne udalosti a okolnosti a my konkrétne ich analyzujeme z maďarského pohľadu. E, tu došlo k, alebo teda je vidno e, dve možné cesty, ktorými sa môžeme vydať. Buď cestou hospodárskej aliancie, ktorá bude akceptovať suverenitu národných štátov, to je jedna možnosť. Teda tá možnosť je, že sa bude rešpektovať suverenita národného štátu. Druhá možnosť je, že národný štát budeme vnímať ako akúsi kolóniu Európy. A v tomto maďarské predsedníctvo sa postavilo za ďalšiu centralizáciu, za Spojené štáty Európy a tým sa e, komplikuje e, náprava alebo návrat k plnej suverenite aj pre Maďarsko. V roku 2004 stovky tisíc eh, Maďarov hlasovali za Európsku úniu, pretože mali pocit, že Maďari, ktorí žijú v eh, Karpatskej kotline, budú mať možnosť sa zjednotiť s ostatnými Európami, budú mať možnosť slobodného pohybu, budú mať možnosť pracovať v eh, iných štátoch, no a požívať všetky výhody veľkého, veľkého celku. A maďarské predsedníctvo ide týmto smerom, ale e, zmenšuje sa priestor, v ktorom môžu manévrovať národne orientované sily a čo e, otázky ako používanie slovenčiny, e, autonómnosť regiónov, čo, čo s takýmito otázkami? My sme videli, že Európska únia sa E, drží zubami, nechtami e, chybného mediálneho zákona alebo chybných mediálnych princípov. A my e, máme, máme problém skôr s tým, že ste nepredstavili skutočne maďarskú stratégiu. Vážený pán kolega, ja som vás prerušil, lebo aj druhí kolegovia potrebujú dostať slovo. Teraz pán kolega Sajer. Ďakujem pekne. No, prešlo niekoľko dní od konca predsedníctva a ja môžem len povedať, že aj ja mám veľmi pozitívny, pozitívny pocit a istý pocit, a pocit úľavy, že môžem povedať, že sme dodržali to, čo sme slúbili. To sme skutočne urobili. Sme, stali sme za členmi klubu, odviedli sme a urobili sme si svoje úlohy. No a k tomu, čo bolo povedané k mediálnemu zákonu a k ústave, no my sme neustále poukazovali na to, že sme dodržali všetky európske pravidlá. Pán Svoboda, ja myslím, že by ste si mali prečítať preambulu maďarského predsedníctva. No a naša e, pokus na našu slobodu a revolúciu z roku 56. Treba si to celé prečítať. Je to pre nás skutočne veľmi dôležitý, dôležitý bod, východisko a ďalej svetonázor pána Kumbendita. No to je tiež trochu zvláštne, bohužiaľ to už teraz nie je. A jemu by som mohol niečo povedať. No, myslím, že keď tvrdí, že nejaké skupiny tu boli znevýhodnené, a tak to, a, tak to s tým nesúhlasím. Aj v Európskom parlamente máme rómskych poslancov. Skutočne nemôžeme si nechať nič vyčítať ale pán Gombendit má trochu zvláštny pohľad na svet a život. V Maďarsku sa snažíme dosiahnuť to, čo sme slúbili. Treba zaistiť aj bezpečnosť. No a v Európskom parlamente nás teraz vyzývajú, alebo to musíme dnes povedať, urobíte hlasovať o návrhu uznesenia k Maďarskej ústave. A ďalej sa tu hovorilo o diktáte, diktáte z Bruselu. No my nebudeme akceptovať žiaden diktát, to vám môžem e, povedať na rovinu. No a my, môžem to dodať, splníme to, čo sme slúbili. Dobre, ďakujem pekne. nasleduje kolega Čaba Šandor Tabaždi. Ďakujem veľmi pekne. Pán premiér, pán Barroso, dnes sa platí stále to, čo som povedal na začiatku maďarského predsedníctva, a totiž, že úspech predsedníctva je v záujme všetkých, aj v záujme socialistov. Nie je našou vinou, ani vinou našej krajiny, že prakticky bilancia ostatných šiestich mesiacov je taká nevyvážená z odborného hľadiska bolo predsedníctvo dobré, ale z politického hľadiska je to neúspech. Áno, Chorvátsko sa chystá na vstup do EÚ, to je dobrá práca. A máme stratégiu pre Dunajský región a pre Rómov. To sú dobré elementy, dobré výsledky. Avšak, čo sa týka hospodárstva, a to sa dá popísať, opísať len ako polovičný úspech. No a jasný neúspech je, že počas maďarského predsedníctva sa neuskutočnilo to stretnutie, o ktorom sa hovorilo a totiž o, a neuskutočnil sa summit eh, pre východné partnerstvo. A ďalej vnútropolitické záležitosti v Maďarsku tiež zatienili eh, predsedníctvo Maďarska. A neprinieslo to žiadny spoločenský alebo politický eh, prínos mediálny zákon, straňovanie e, zásad právneho štátu, e, ústava, ktorú napísala jednu, jedna strana. Všetky euroskeptické vyjadrenia počas predsedníctva to viedlo len k obrovskej vlne kritiky, ktorá bola oprávnená. No a ja myslím, že maďarská vláda sa dostala do takej patovej situácie a ja môžem ešte len, len zopakovať, že to bola oprávnená kritika a prvá, prvé slova kritiky e, mediálneho zákona zazneli z krajín s pravicovou vládou, z Nemecka, a Francúzska alebo Luxemburska. Rovnaká vec platí aj pre e, ústavu, kde najostrejšiu kritiku vzniesla práve nemecká vláda. No a je nesprávne tvrdiť, že ľavicové strany útočili na predsedníctvo. to skutočne nie je európsky štýl, takto sa pracovať nedá. No a každý má právo vyjadriť svoj názor a každý má právo vyjadriť sa aj k hodnotám, na ktorých spočíva Európska únia. Vy ste dostali veľmi veľa signálov, avšak všetky ste odmietli. Dobre, ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom, alebo rečníčkou je pani Lena Ek. E, predsedníctvo nie je len o rozhodovaní, ale je to aj symbolická vec. Je mimoriadne dôležité e, zastupovať a podporovať naše hlavné európske hodnoty a podporovať slobodu vyjadrenia. No a preto premiér Orbán vítam, že ste sa zaobrali otázkami Rómov, ale ľutujem, že maďarské predsedníctvo e, nedokázalo rovnakú angažovanosť preukázať pri presadzovaní týchto hodnot. No a je ironické, že maďarské predsedníctvo odvidlo takú dobrú prácu pri rozširovaní EÚ a našich hodnot do Chorvátska. Ja ako podpredsednička delegácie pre vzťahy s Chorvátskom som veľmi spokojná, že boli uzatvorené predstupové rokovania. No a vďaka Maďarsku proces rozširovania pokračuje. Je to veľmi veľký historický, uh, historický výdobytok. No a treba povedať, že Maďarsko tiež sa venovalo veľmi angažovane energetickým témam nukleárna bezpečnosť, záťažové skúšky, integrita e, energetických e, trhov, závery rady o energetickej efektivite a energetická cestná mapa. No a posledná poznámka, pán predseda, čo sa týka nadchádzajúceho predsedníctva Polska po ich e, po ich správaní na environmentálnej rade si my, sa, sa obávam, že klimatické otázky neberú tak vážne, ako by mali a ako ich bralo Maďarsko. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. Chcel by som vás požiadať, kolegyne, kolegovia, aby ste e, nehovorili tak rýchlo, pretože je to veľmi náročné tlmočiť. No a slovo teraz dostáva Dirk Jan Epping. Ďakujem pekne, predseda kedykoľvek sa Európska únia dostane do problémov, tak je lídry začnú obviňovať tzv. populistov. Pán Barozo tak robí pravidelne, no a dúfam, že ma teraz počúva. Je to znak toho, že sa vzdelujú od reality. Každodenní eh, obyčajní ľudia majú strach. Bolo im povedané, že euro priniesie ekonomickú konvergenciu, avšak deje sa opak. No a pýtajú sa, čo sa stane s mojimi úsporami, eh, s mojim dôchodkom, aká je budúcnosť mojich detí v Európe. Sú títo ľudia populisti, pán Baroso? Mali by tí, ktorí obvinujú iných z populizmu, nemali by sa radšej pozrieť sami na seba. A slubovali nesplniteľné, dostali sa do problémov, ktoré si spôsobili sami, ale obvinujú z toho iných, ako to robíte vy, pán Barosov. Myslím, že je na čase, aby sme začali konsolidovať dosiahnuté výsledky európskej konsolidácie a nestavili nejakú babylonskú väžu. To na tom nie je nič eh, populistické, ale vie pán Barozo, napriek tomu je populistické tvrdiť, že eurobondy sú eh, čarovným riešením pre všetky naše dlhy. Ako môžeme znižovať dlhy? Tým, že my eh, si budeme ešte viac požičiavať a obyčajní ľudia majú kritický pohľad na Európu. Je, mimo tejto miestnosti je väčšina, ktorý, eh, väčšina ľudí, ktorí sa pýtali kladú otázku, na ktoré nedokážete zodpovedať. A v tom spočíva vaša frustrácia. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Paška, ktorý tu teraz nie je. No a preto dávam slovo kolegovi Wernerovi Langenovi. Ďakujem, eh, pani predsedovia. Materské predsedníctvo, myslím si, bolo veľmi úspešné, pokiaľ myslíme na výzvy, pokiaľ myslíme na neochotu niektorých štátov nájsť spoločné európske riešenie, čo sa týka e, obsahovej náplne, môžeme maďarskému predsednícu urobiť iba kompliment. Takisto by som chcel odovzdať tento kompliment aj e, pani ministerke Diery, ktorá bola skutočne neustále prítomná. Preto by som chcel protirečiť pánu kolegovi Randstorfovi. Ako môže robiť predsedníctvo rozumné návrhy, keď e, mnohé členské štáty tieto návrhy blokujú? Existuje na to mnoho príkladov a vzhľadom na túto výzvu na tieto výzvy, myslím si, sa to maďarské predsedníctvo vydarilo. Ak e, sa pozrieme e, na príspevky, ak teda vyčleníme e, niektoré príspevky ako príspevok pána Zahrani, Zahradila alebo pána Kon e, Bendita, musíme povedať, e, že tí páni, niektorí z nich nie sú už ani prítomní. Samozrejme, že je potrebné riešiť aj vnútropolitické problémy v Maďarsku. Samozrejme, že k tomu existovala diskusia, ale keď sa pozriem na príspevok pána Svobodu, ktorý nehovoril vôbec o obsahovej náplni agendy maďarského predsedníctva, e, tak to bol vyslovene e, manéver na odvrátenie pozornosti. E, pán Bendit, ani pán Orbán nemôžu vyriešiť problémy sveta, či už ide o Čínu alebo Severnú Afriku. Vy ste odviedli dobrú prácu, čo sa týka vášho predsedníctva. Pokiaľ sa pozrieme e, na to, že e, sa e, niektorí ohradili proti bruselským úpravám, musíme povedať, že v Bruseli v komisii sa mnohí správali tak, ako keby nedošlo k žiadnym zmenám. Pokiaľ sa podarí nacionalizmus niektorých štátov E, trošku e, stlmiť, tak myslím si, že maďarské predsedníctvo bolo správnou cestou a dobrým úspechom. Ďakujem. Pán Langen, ste ochotní odpovedať na otázku v rámci modrej karty? Pán Bajon? Ďakujem pekne. Pán predseda, pán Langen, veľmi rád vám položím e, otázku Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať teda, eh, či ste si prečítali stanovisko Benátskej komisie k novej maďarskej ústave. Ak áno, čo si myslíte o tomto stanovisku, o tejto správe, ktorá je pravdepodobne najkritickejším dokumentom, eh, ktorý som videl za ostatných 20 rokov? Eh, ja som stanovisko Benátskej konferencie nečítal, neviem ani maďarsky. Čítal som však mnohé hodnotenia, ktoré hovorili o tom, že e, maďarská ústava je jednou z najmodernejších ústav vôbec v Európe a to by bolo potrebné oceniť. Ale e, seba, e, vedomia seba hodnotenie niektorých poslancov v tomto parlamentu je potrebné e, Ďakujem pekne. Maďarsko uzavrelo predsedníctvo veľkým úspechom. Uzavreli sa predstupové rokovania za Chorvátskom a je potvrdené, že proces rozšírovania bude pokračovať, čo je dobre pre celý Západný Balkán. Slovinsko je za to vďačné, no a ďakujeme za to vám, ako aj Chorvátsku. Rovnako ste vytvorili veľmi dobrý základ pre európsku budúcnosť Rómov, Mhm. vypracovali ste veľmi dobrú stratégiu, ale príliš veľa času sme e, strávili diskutovaním o vašich interných problémoch. E, začalo to mediálnym zákonom, e, ktorý spochybnil slobodu médií a rovnako ustávano. A ja myslím, že ľudia nás vnímajú čoraz horšie. Schengen a euro sú symbolmi eura, pán Orbán. My nechceme, eh, aby Európa robila kroky späť eh, v rámci demokratického rozvoja. Aj keď maďarské predsedníctvo oh, už skončilo, budeme veľmi eh, pozorne monitorovať vaše kroky a chceme, aby polské predsedníctvo obratilo ten smer správnym smerom. Ďakujem pekne a teraz pán Šáro Gerens. Ďakujem pekne, pán predseda. Domnievame sa. Maďarské predsedníctvo sa domnieva, že Európa je silnejšia ako pred šiestimi mesiacmi. Aj bez toho, a nechcem spochybňovať vašu administratívu, ale nie som si úplne istý týmto tvrdením. Uh, vidím tu vidíme grécky problém, dopad na Európu, a ktorá, dopad na Európu, ktoré boli negatívne špekulácie, sú silnejšie ako pred šiestimi mesiacmi. A ďalej tá fínska záležitosť. No a čo sa týka rozšírenia, tak eh, áno, Európa bude silnejšia. A len keď bude mať jasné pravidla, pravidla, ktoré budú rešpektovať eh, kodanické eh, kritéria, keď budú rešpektovať všetky štáty, to je veľmi dôležité, keď sa tieto krajiny stanú členmi EÚ. A to znamená, musia rešpektovať tieto pravidla nielen pred pristúpením, ale aj po vstupe. A pre šengenskú dohodu, no áno, myslím, že tí, ktorí sú skeptickí v tomto ohľade, čo sa týka tejto dohody, tak tieto hlasy sú oveľa silnejšie ako tie, ktoré zneli pred 6 mesiacmi. Ďakujem pekne. A pán Paška prišiel, takže dostáva slovo. Pán pre, predseda Európskej rady, keď vieš Viktor Orbán úr

Teraz pán Kasíny, ďakujem pekne predseda. Ja by som sa chcel pridať eh, k tým, ktorí dnes eh, hovorili, nechcel by som hovoriť veľa eh, individuálnych vecí, ale chcel by som povedať, že som predsedom ústavného výboru v rámci Európskeho parlamentu a stretli sme sa za kolegami tak z krajiny, ako aj za mm, Európskej inštitúcii, ako aj z Kozaku. No a boli sme presvedčení o európskej angažovanosti eh, maďarského predsedníctva. Chceli by sme vám poďakovať eh, za vašu, eh, za vašu pomoc a za iniciatívy, ktoré ste prijali nedávno no a rovnako deklarácie pána Rio z minulých mesiacov boli veľmi užitočné. Podporujete transparentnosť tejto oblasti. No a dúfame, že polské predsedníctvo bude sledovať váš príklad. Ste povedali, že Európske, Európa, Európska únia je silnejšia ten slogan myslím, že to je hodne zvolené, pretože Európa je skutočne silnejšia a vďaka vášmu predsedníctvu vy ste skutočne museli znášať obrovskú vlnu kritiky, tak z Európskeho parlamentu, ako na iných fórach. No a musím povedať, že podľa mojich skúseností sa dá povedať, že je neslychané kritizovať ústavu členského štátu Skrátka, kvôli tomu, že to, sa to týka len domáceho práva, internet, sú to interné záležitosti, je to, eh, a keď sa tu hovorí o rodinných hodnotách, tie, tie sú súčasťou európskeho dedictva a neoddeliteľnou súčasťou eh, Európy. No a preto vám ďakujem za váš konštruktívny, za vašu konštruktívnu prácu. Dobre, ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Edite Hercog. Vážení poslanci, poslankyne, Neviem, aký klobúk si nasadil pán ministerský predseda, či je to európsky klobúk alebo maďarský klobúk. V každom prípade je to tak, že maďarskí experti urobili, rovnako ako aj diplomati urobili všetko preto, aby maďarské predsedníctvo e, bolo úspešné. Myslím si, že je potrebné e, v tomto zmysle skladať účty, ale postavili ste sa z oči v oči aj mnohým výzvam. Museli ste sa zaoberať vecami, s ktorými e, sa e, predtým predsedníctva neradi zaoberali. Pokiaľ však dnes e, dáme na papier zákon, tak tento zákon platí aj do budúcna. Je nebezpečné, pokiaľ stratíme zmysel premiéru vy ste však, vy ste ale práve počas vášho predsedníctva tú správnu mieru nenašli. Pán predseda, vždy ste hovorili o tom, že Maďarsko sa, tak povediac, nachádza e, vo e, vojnovom stave. Prečnička bola prerušená. Pani Silvia Gula, pán e, ministerský predseda, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa maďarskému týmu poďakovala. Veľmi dobre sme spolupracovali, ale dovolte mi, aby som nehovorila o tom. Musím povedať, že som skutočne prekvapená, že teraz na konci maďarského predsedníctva e, zomrel Otto von Habsburg. Pokiaľ si spomenieme na e, Rakúsko-Horskú monarchiu, musíme povedať, že je to isté znamenie. Naše štáty sú veľmi krehké. Nacionalizmus e, sa prezentuje tak, ako keby to bolo e, riešenie do budúcna. Ale aj rímska ríša sa rozpadla. To, čo jednotlivé štáty e, budujú, je veľmi dôležité. A to je mnoho dôležitejšie ako konzervativizmus jednotlivých štátov. Pán e, Prody hovoril tým, ktorí e, diktát Bruselu porovnávali s diktátom z Moskvy. Spomente si na sovietskú ríšu. Ďakujem. Pani Votman Kohl. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja e, by som chcela poďakovať maďarskému predsedníctvu za nasadenie, s akým e, sa snažilo dosiahnuť svoje ciele, a to najmä v oblasti hospodárskeho vládnutia. E, na 98% sa nám podarilo dosiahnuť súlad v týchto veciach, v týchto otázkach a za to si zaslúhuje poďakovanie najmä pán Orbán. Vybudoval totiž veľmi silný tím a ja chcem poďakovať aj pani štátnej tajomničke Karman a e, vášmu ministrovi financií a takisto, e, takisto e, pani Eniko Jerry a veľvyslancovi. Vy ste ukázali, že chcete brať tento parlament vážne a ukázali ste, že je možné naše priania realizovať. Ja nechcem opakovať, čo všetko sa ešte dosiahlo počas tých šiestich mesiacov, ale rada by som povedala, že tento parlament by chcel, e, aby bolo garantované, že rozhodnutia rady sa budú realizovať v praxi a preto je potrebné doťahovať e, všetky aktivity do úplného konca. My e, by sme mali v prvom rade vybudovať systém inkluzívneho rozhodovania a ďalej vychádzať z tých 98% súladu a E, e, ako som povedala, doťahovať tieto myšlienky do konca. Ja som naznačila, pán premiér, že sme nedosiahli všetko na 100%, ale aj vďaka vášmu nasadeniu bude snáď možné, aby sme v septembri dosiahli finálnu dohodu, najmä v otázke e, ekonomického vládnutia. Ďakujem veľmi pekne. Vážená kolegyňa, teraz pán Frederik Darden. Hm, ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda, pán premiér. Ja sa obraciam na vás e, osobitne ako e, člen Výboru pre sociálne záležitosti. Vy ste dosiahli veľký pokrok najmä v eh, oblasti práv Rómov, ale zaoberali ste sa aj ostatnými eh, skupinami, ktoré sú sociálne znevýhodnené, napríklad bezdomovcami, eh, ľuďmi, ktorí sa prepadli do chudoby a nezaopatrenými deťmi. Vy ste si položili za jeden z cieľov ochranu sociálneho modelu Európy a zvyšovanie zamestnanosti, ale um, počas vašich rokovaní o hospodárskom vládnutí, o rozpočte alebo aspoň v kontexte odporúčaní pre e, formulovanie rozpočtu ste veľmi tieto témy neobhajovali a e, podporili ste prevladajúci pravicový názor e, ktorý hovorí o krátení rozpočtu a krátení výdavkov na sociálnu sféru. Um, vy uh, ste v podstate uplatňovali metódy, ktoré e, možno troška podkopali maďarskú pozíciu a nebojovali ste za tie sociálne um, za tie sociálne body. A to je troška v rozpore s tým, čo ste tvrdili na začiatku vášho predsedníctva. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz e, kolegyňa Giana Ku. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať e, pánovi Orbánovi a poblahoželať k úspechu maďarského predsedníctva. Myslím si totiž, že tie úspechy sú dôležitejšie než to, čo zostalo na stole nedorobené. Teraz e, je najdôležitejšou témou, aspoň pre nás, rozpočtová stabilita. Vykonávajú sa momentálne kroky na to, aby makroekonomická stabilita bola garantovaná aj do budúcnosti. A to je veľmi dôležitá vec. Takisto je dôležité to, čo ste urobili pre Rómov a v oblasti Schengenu. To sú všetko kroky veľmi dobré. Dôležité je aj to, ale aby sa nezabúdala, nezabúdalo na sociálny rozmer a mm, tu by som chcela pripomenúť e, ciele stratégie Európa 2020. A tu ako poslankyňa za, Maďar- za Grécko chcem poďakovať Maďarsku za, e, za kroky vykonané na e, pomoc mojej krajine, ktorá čelí veľkým problémom. Sú veľké rozdiely aj v rámci Grécka medzi prístupmi, ktoré sa uplatňujú a bez tejto pomoci zvonka by sme mali skutočne veľmi vážne problémy. A preto sa domnievame, že je našou povinnosťou e, si splniť tie záväzky, ktoré, e, ktoré, na ktoré sme pristúpili a ukázať, že sme hodní tej pomoci. No a teraz e, je otázka, ehm, toho, ako naplniť e, ciele stratégie EU, e Európa 2020. Ehm, dá sa povedať, že tie veci, ktoré neboli zatiaľ splnené z Lisabonskej zmluvy, tie bude treba splniť teraz. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Roberta Angelini. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán premiér. Hm, momentálne e, sa debatuje veľmi búrlivo o maďarskej ústave, ale ja by som chcel ja by som chcela osobne e, oceniť e, to, ako sa v tejto ústave spomína budúcnosť ďalších generácií. E, ce, celá táto téma mládeže a detí je veľmi citlivá a maďarské predsedníctvo je venovalo veľkú pozornosť a táto téma bola aj jeho prioritou počas e, týchto uplynulých šestich mesiacov, teda boj proti porno- detskej pornografii a ochrana detí a mládeže sú veľmi dôležité témy a za toto chcem osobitne poďakovať. Ja sa domnievam, že dospieme čoskoro do fázy e, konečného legislatívneho nástroja, e, ktorý zavedie trestné postihy, ktoré budú mnoho prísnejšie teda za detskú pornografiu a že tam takisto budú zakotvené aj Eh, opatrenia na odškodnenie obetí. Eh, ďalej eh, tovar alebo majetky, ktoré budú získané takouto trestnou činnosťou, bude možné zabaviť a obsah teda detská pornografia bude na internete úplne zakázaná. Takže my by sme chceli oceniť kroky maďarského predsedníctva, ktorými nám pomáhalo e, dospieť k tomuto cieľu a, a chcem poďakovať aj za to, že táto téma bola jeho prioritou. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda teraz e, pani Ildiko Galpeč. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa vrátim trocha k začiatku e, maďarského predsedníctva a vrátim sa e, k tomu, čo tu hovorili aj kolegyne a kolegovia z parlamentu a mne to niečo pripomína. E, mať e, v šprinte 100-metrový handicap je pomerne vážna e, nevýhoda a práve toto mohlo byť aj to, toto je práve metafor maďarského predsedníctva, ktoré muselo prekonať mnoho prekážok, malo k dispozícii obmedzený čas, snažilo sa splniť mnoho úloh, ale napriek tomu nestrácalo dých a bojovalo zo všetkých síl. My sme nedávno prekonali zásadnú inštitucionálnu zmenu a e, zistili sme, že systém spolurozhodovania e, sa začína uplatňovať tak, že predsedníctvo angažuje e, parlament do poslednej chvíle. Ten 6 balíček, ten six-pack legislatívnych opatrení je tiež vecou, ktorá si zasluhuje poďakovanie. No a v otázke hospodárskej spolupráce sme e, vytvorili e, nový rámec spolupráce krajín, ktoré ležia pri brehoch Dunaja a to je tiež e, vec, za ktorú možno len poďakovať a celkovo musím konštatovať, že sme spokojní s prácou maďarského predsedníctva, ktoré pracuje nielen pre Európu, ale aj pre Maďarsko a jeho ľud Ďakujem. Teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy, ale dovolte mi zopakovať, že sa mi veľmi dobre spolupracovalo, tak s Janošom Matonim, ministrom zahraničných vecí a, a pani ministerkou Niko Göri. Ďakujem vám ešte raz a veľmi pekne za vašu angažovanosť. No a teraz sa catch the eye. Prvým rečníkom bude Andrzej Gřib na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať maďarskému predsedníctvu a pánovi premiérovi eh, za dobré predsedníctvo. Uradovalo eh, v dobe, kedy sme čelili mnohým krízam, eh, kríze eura, politickým krízam v Severnej Afrike alebo aj kríze v súvislosti s nukleárnou katastrofou v Japonsku. Predsedníctvo dokázalo úspešne zaviesť európsky semester a všetko, čo sa týka preverenia a zaistenia bezpečnosti jadrových elektrární. Ďalej sa venovalo náročným otázkam a stabilite a stabilizácii krízy a

prezydencja węgierska przypadła na okres wielu wyzwań w unii. Ďakujem veľmi pekne. Maďarské predsedníctvo sedelo v čase, keď sme stáli pred mnohými krízami v rámci Európy, ako je v zahraničí. Žiadna iná krajina nedokázala dosiahnuť všetky svoje ciele, ale v kontexte minulého predsedníctva tak maďarskému sa darilo veľmi dobre, dokázalo ukončiť rokovania s Chorvátskom a prijatie balíčka hospodárskeho riadenia. No a ďalej sa predsedníctvo sústredilo na spoluprácu v regióne hm, povodia Dunaja, ako aj prijalo stratégiu pre Rómov. Treba vnímať a sledovať stratégiu maďarskej vlády, ktorá ukazuje, ako využívať prostriedky EÚ na zlepšenie kvality života. No a vyjadrenie komisárky Redingové, že o kampani na ochranu nenarodených detí v Maďarsku nesúhlasí s maďarským zákonom, je nesprávne. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. Maďarské predsedníctvo začalo s politickými udalosťami, ktoré sa e, postarali o mnohé vzrušenie. Eurokríza, e, finančná kríza, e, katastrofa reaktoru v Japonsku. To sú všetko veľmi závažné udalosti. Spomeniem ale aj na rokovania, ktoré sa uskutočnili s Islandom a s Chorvátskom. Takisto Dunajskú stratégiu. Chcel by som povedať, že tejto oblasti diskusiu o atomovej e, e, energii a e, ekologickej problematické nedotiahli do konca. Celku veľkú možno povedať, že to bola dobrá práca, ktorá bola odvedená a chcel by som maďarskému predsedníctvu vysloviť moju vďaku. Ďakujem. Pán predsed- predseda, pán premiér, pán Orbán, dovolte mi, dovolte mi zagratulovať vám v mene slovinskej delegácie v Európskom parlamente. Teda chcel by som vám zagratulovať a poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a vynikajúcu odvedenú prácu. Vaša úloha bola náročná. Predsedníctva ste sa ujali v období, ktoré bolo poznačené krízou, udalosťami vo Fukushime, ako aj politickou, politickou e, tsunami Európskej lavice aj v Európskom parlamente. To spolitizovalo, to neustále politizovalo vašu prácu a miešalo si isté interné politické záležitosti s e, európskymi záležitosťami. Aj napriek tomu sa vám podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky. Chcel by som povedať tým,

túto spontánnu diskusiu. Mne je skutočne veľmi ľúto, že tí, ktorí ste sa prihlásili a neprehovorili ste, ste nedostali čas. Je mi to naozaj ľúto, ale času viac nemáme. A teraz by sme dali slovo e, pánovi komisárovi a podpredsedovi komisie Ševčovičovi, ktorý zareaguje e, na to, čo tu odznelo a uzavrie túto diskusiu za komisiu. Pán Ševčovič, máte slovo. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán premiér, vážené poslankyne, poslanci. Táto diskusia ukazuje, že európska integrácia zostáva veľmi dôležitou otázkou a že rotujúce predsedníctvo takisto zostáva veľmi dôležitým princípom. A moto, respektíve slogan maďarského predsedníctva znel e, silná Európa. A silnú Európu skutočne potrebujeme. A ja si myslím, že to, čo sa doteraz e, dosiahlo a to, čo ste tu aj viacerí vymenovali, tie kroky, skutočne Európu e, posilňujú. Teda minimálne hospodárske vládnutie, prvý európsky semester, dohľad nad finančnými službami, lepší, lepšia ochrana spotrebiteľov, Rómovia a Dunajská stratégia, ako aj uzavretie prístupových rokovaní s Chorvátskom sú len niektoré prípady alebo príklady toho, ako maďarské predsedníctvo sa snažilo posilniť Európu. Ja by som popri reakcii na súčasnú politickú situáciu chcel zareagovať aj na niekoľko vyjadrení, ktoré, to, ktoré tu odzneli z pléna na adresu Maďarskej ústavy a na postoj komisie k tejto téme. Toto je veľmi závažná otázka. Je to vec, ktorá, e, ktorá si vyžaduje veľmi dôkladnú analýzu predtým, než vyvodíme nejaké závery. V prvom rade treba povedať, že nová ústava vstúpi do platnosti 1. januára 2012 bude e, vyžadovať e, prijatie príslušných vykonávacích opatrení. A v tejto fáze e, teda Maďarská ústava nevytvára pochybnosti o kompatibilite s unijným právom. Tento súlad bude zhodnotený dôkladne až keď budú zavedené a schválené v Maďarsku príslušné vykonávacie postupy a súvisiace zákony. Komisia samozrejme veľmi dôkladne sleduje prácu e, Benátskej komisie, ktorá 20. júna vydala stanovisko k tejto téme e, v následnosti na výzvu parlamentného zhromaždenia Európy. A toto stanovisko je pre nás veľmi významným podkladom. My sa domnievame, že Ehm, táto komisia je veľmi dôležitým strážcom demokracie v Európe a e, dúfam, že e, bude využívať svoje výsady aj v budúcnosti, aj na to, aby kritizovala kroky v členských štátoch, ktoré nie sú e, v súlade so základnými princípmi. Pozrime sa však na ehm, najdôležitejšie body e, e, maďarského predsedníctva. Išlo určite o posilnenie hospodárskeho vládnutia a o celkové posilnenie e, systému vládnutia v Európe prostredníctvom európskeho semestra. Ako už viacerí rečníci zdôraznili, tieto kroky jasne ukázali, že naše ekonomiky sú prepojené. Aj na kríze sme videli, že tento fakt jednoducho, tomuto faktu sa nevyhneme a že našich 27 hospodárstiev treba chápať do istej miery ako jeden blok. My Eh, veľmi eh, citlivo musíme a budeme vnímať, keď niektorá z našich ekonomík nebude fungovať ideálne a toto pozorujeme aj v súčasnosti. Tie dopady sa jednoducho šíria po všetkých 27 krajinách. Rád by som poďakoval maďarskému predsedníctvu za úspech, ktorý dosiahlo eh, pri formulovaní európskeho polroka, respektíve európskeho semestra. A Um, chcel by som poďakovať za odporúčania, ktoré vydala Európska rada a e, ktoré sa zameriavajú na um, pretavenie toho európskeho semestra do národných semestrov, pretože reformy budú úspešné len vtedy, keď si ich národné vlády osvoja a keď ich uh, presadia v praxi a v teréne. No a ak mi teraz e, ešte dovolíte povedať jednu pripomienku k balíku ekonomického, respektíve hospodárskeho vládnutia. Ja by som chcel povedať, že aj na pôde Európskeho parlamentu sa dosiahol obrovský pokrok a myslím, že teraz sme veľmi blízko k uzavretiu tohto veľmi dôležitého balíčka hospodárskeho vládnutia. Toto je iniciatíva naozaj veľmi dôležitá, takže by sme mali dobehnúť ešte tých posledných e, pár sto metrov a uzavrieť tento balík čo najskôr. Ja však musím poďakovať maďarskému predsedníctvu, ktoré venovalo naozaj mnoho energie a vynaložilo veľkú snahu na e, vyrokovanie tohto balíka e, a e, musím mu poďakovať za to, že sme teraz tak blízko úspešného konca. Pre maďarské predsedníctvo jedným z priorít bolo aj uzavretie e, prístupových rokovaní s Chorvátskom. A musím povedať, že aj tu maďarské predsedníctvo dosiahlo úspech, čo vyslalo veľmi pozitívny signál nielen e, pre Chorvátsko a Chorváto, ale aj pre ostatné krajiny na Západnom Balkáne, pretože sa nám podarilo potvrdiť, že ako Európska únia vnímame e, proces rozširovania veľmi vážne, že ten proces je dôveryhodný a to tak pre členov Európskej únie, ako aj pre e, ašpirantské krajiny na e, Západnom Balkáne. Maďarské predsedníctvo ďalej veľmi silne pomohlo vytvoriť novú politiku susedstva, kde chceme podporovať silné demokracie a sme ochotní podporovať také reformy, ktoré konsolidujú Um, pozitívny vývoj v rôznych regiónoch a teraz myslím najmä na región Severnej Afriky a Blízko východu. Ja by som teraz chcel, pán predsedajúci, uzavrieť um, svoj príspevok pár slovami o dvoch veľmi dôležitých stratégiách. Prvou je e, Dunajská stratégia, e, ktorá e, v podstate kopíruje pobaltskú stratégiu a snaží sa vytvoriť rámec spolupráce krajín, ktoré sa rozkladajú pozdĺž brehu Dunaja. A ja si myslím, že tento región môžeme pozdvihnúť a môžeme do ňoho vniesť novú hospodárskú prosperitu a nový hospodársky úspech a rast. Druhá stratégia, o ktorej chcem hovoriť, je stratégia Um, pre rómske etnikum. Toto je stratégia, ktorá už dosahuje úspech a uh, my uh, vieme, že uh, oblasť, um, že toto je oblasť, ktorej musíme dosiahnuť úspech, ktorej potrebujeme dosiahnuť pokrok a je to vec, v ktorej musia spolupracovať členské štáty nie je to záležitosťou jedného členského štátu. A preto sú veľmi dôležité akčné plány, tak na úrovni komisie, ktoré my predložíme, ako aj na úrovni členských štátov. Ja som si istý, že prinesú tieto, členské, e, tieto akčné plány pozitívne výsledky pre rómsku menšinu. A rád by som tiež, pán predsedajúci, poďakoval partnerom, s ktorými som pracoval takmer denne E, teda konkrétne pánovi ministrovi e, Janošovi Martonimu, pani štátnej tajomničke Niko, ktorá skutočne za tým maďarského predsedníctva tu strávila maximum času, takže chcem poďakovať nielen im, ale aj ostatným členom maďarského týmu e, za spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, pán Ševčovič. Teraz by sme uzavreli diskusiu o tejto veľmi dôležitej téme na programe dnešného dňa tým, že dáme slovo pánovi Viktorovi Orbánovi, premiérovi Maďarska, aby e, sa vyjadril ešte na záver tejto diskusie aj za radu. E, vážený, dám pre, vážený pán predseda, dámy a páni, dovolte mi, aby som zopakoval ešte raz, že maďarské predsedníctvo ďakuje Európskemu parlamentu celkovo. Ďakujeme aj predsedovi Európskeho parlamentu, pánu Busekovi, ktorý nás neustále podporoval. Dovolte mi, aby som povedal ešte raz, Európskemu parlamentu patrí mimoriadna vďaka. Táto mimoriadna vďaka patrí predovšetkým EPP a to z toho dôvodu, že sme odtiaľ dostali politickú podporu a bez tejto politickej podpory by sme neboli takí úspešní. Je potrebné nájsť jasné slova už od začiatku sme museli bojovať e, proti e, výpadom ľavice. Nezvládli by sme dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si vytýčili, pokiaľ by sme nemali e, podporu našej politickej skupiny, politickej rodiny. A preto ďakujem EPP. EPP nám skutočne veľmi pomohlo pri plnení našich úloh. Vážené dámy a páni, Dovol, vypočul som si niekoľko osobných poznámok, ktoré však z osobných dôvodov by som e, nechcel e, zdôvodňovať a vysvetľovať, pretože zastupujem tú svoju krajinu, Maďarsko. Dovolte mi, aby som povedal nasledovné. Je to skutočne e, veľmi lacné, pokiaľ niekto povie, tá práca bola odvedená dobre, ale na druhej strane sa vyskytujú aj zlé výsledky. Keď som ešte pôsobil v oblasti športu, mohol som konštatovať, že e, buď e, máme e, tým, tento tým má vedúceho a tým sa snaží odviesť čo možno najlepšie. Nemožno očakávať od takéhoto týmu, že bude mať vždy len úspech. Je potrebné predsa myslieť aj na súpera. A ja mám taký dojem, že tá kritika E, na naše predsedníctvo bola neoprávnená. Pán Tabajdy povedal tiež niečo zvláštneho. Povedal, že existujú vlády v Európskej únii, ktoré e, kritizovali ústavu Maďarska. Ja teraz nemyslím na Brusel, ale na jednotlivé e, konkrétne štáty, ústavy jednotlivých štátov. Žiadna e, vláda e, však e, sa neobrátila na nás e, s kritikou. Myslím si, že je to otázka Maďarska. Maďarsko sa bude musieť s touto otázkou vysporiadať. My by sme chceli viesť e, mierumilovnú, pokojnú diskusiu. To bol neustále náš cieľ. Po tom, čo som teda toto povedal, dovolte mi, aby som eh, povedal niekoľko slov k tomu, čo povedal pán Konbendit. Eh, pán Konbendit takisto vyslovil kritiku a preto musím na ňu reagovať. V prvom rade som rád, že pán Konbendit má taký záujem o politické diania, politickú prácu, ktorú sme, ktorú sme v rámci eh, predsedníctva odviedli. Brusel samozrejme že nie je Moskva. My sme sa oslobodili od moskovskej diktatúry a budeme sa neustále držať e, toho, čo prichádza z Bruselu. Ale v žiadnom prípade si nedáme predpisovať, čo máme robiť, pokiaľ sa pohybujeme v rámci európskych zákonov. V žiadnom prípade si nemôžeme dať e, predpisovať, e, čo máme robiť a čo nie. Viedli sme politickú diskusiu, politicky spolu nažívame, sami ste na to poukázali, povedali ste tiež, že máme občianskú demokraciu, že nemáme diktatúru, že diktatúra e, je už za nami. To všetko sedí, ale potom nám zase bolo vyčítané, že ako východoeurópske krajiny e, sme e, neprišli s takým elánom, aký sa od nás očakávala. Proti tomu sa musím ohradiť. Dámy a páni, dovolte mi povedať ešte pár slov na adresu euroskeptikov, e, ktorí sa tiež počas tejto diskusie vyslovili. Maďarská vláda a ja osobne nie je euroskeptická v žiadnom prípade Vôbec nie sme skeptici. Sme optimistickí, e, máme dôveru, veríme v tie veci, ktoré konáme. V žiadnom prípade nie sme skeptickí a to isté platí aj pre Európsku úniu. Veríme v európsku spoluprácu. Dokonca už aj moji starí rodičia to vedeli. Pokiaľ nebude existovať e, spolupráca v oblasti Európy, tak e, dôjde k vojne. To vedeli už moji starí rodičia, ja v to verím dnes tiež. My sme v našej krajine mnoho trpeli a e, druhý takisto. Všetci veľmi dobre vieme, aká dôležitá je európska jednota. Dovolte mi povedať ešte niečo tá práca, ktorú ste odviedli, je veľmi cenná. To som povedal pri každej príležitosti. To je prakticky aj e, základ pre e, prácu alebo pôsobnosť akéhokoľvek predsedníctva. Povedali sme si už, že mnohé potrebuje reformy. A pokiaľ ste kritický, provokatívny v súvislosti s našou ústavou, ktorú sme zmenili, myslím si, že to nie je v poriadku určité veci sa musia zmeniť. Bolo povedané, že aj Európska únia sa musí reformovať. Ja to vidím taktiež a e, ďakujem za podporu, ktorú som v tomto zmysle dostal. Dovolte mi povedať ešte pár slov k ústave. Európska únia dba na e, dodržiavanie národnej identity každého jedného štátu a to je, myslím si, obsiahnuté aj v zmluve. O tom nikto e, nepochybuje. Práve preto sa držíme toho, že e, táto ústava e, je niečo, čo sa týka výlučne Maďarska. Ide o maďarskú záležitosť. Okolnosti, za ktorých vznikla táto ústava, ako aj body, o ktorých hovoríme, ako je ochrana rodiny, ochrana ľudskosti a tak ďalej, to všetko by malo byť vzorom ja vás môžem ubezpečiť, že všetky tieto body e, mnohí Európania podporujú. Neexistujú len kritici, pokiaľ ide o Maďarskú ústavu. Existujú ľudia, ktorí si myslia, že rodina je veľmi dôležitá, ochrana rodiny je veľmi dôležitá a preto je to dôležité, aby sme to zakotvili v ústave. Myslím si, že na to môžeme byť hrdí. Mnohí ľudia v Európe sú toho istého názoru. Vážené dámy a páni, záverom aby nedošlo k žiadnym e, nedorozumeniam, mi dovolte povedať e, k správe e, Benátskej komisie nasledovné. Prosím vás, prečítajte si tento text. Dovolte mi, aby som citoval z tohoto textu. Bola schválená nová ústava v Maďarsku, ústava, ktorá je moderná a ktorá zodpovedá všeobecným a európskym hodnotám. Benátska komisia víta okolnosť, že v tejto ústave sú spomenuté veci ako e, demokracia, právny štát a ochrana základných práv, pretože je tam obsiahnutá e, charta e, ústavných práv. Táto, čo je v súlade s európskymi hodnotami. Charta základných hodnot je základom našej ústavy. Naša ústava je moderná, je európska, je demokratická v každom ohľade. Maďari to vidia tak isto, maďarský parlament to vidí tak isto. To znamená, zohľadnili sme všetky práva a všetky povinnosti. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí nás v tom podporili. Záverom by som chcel ešte povedať, že bolo pre mňa potešením spolupracovať s vami všetkými. Chcel by som ešte pánu Svobodovi povedať, eh, že bolo našim potešením eh, eh, sem tam viesť aj spory. Samozrejme, že možno vysloviť aj kritiku, dokážeme kritiku prijať. Myslím si, že sme dobre spolupracovali aj s ľavicovými stranami, Dovolte mi, aby som sa teda poďakoval za vašu podporu a pevne verím, že budeme môcť počítať s touto podporou aj v budúcnosti. Ja by som chcel poďakovať váženému pánovi premiérovi za opätovné prezentovanie aktivít maďarského predsedníctva aj za uzavretie tejto diskusie. Ja by som chcel zdôrazniť, že maďarské predsedníctvo bolo veľmi ústretové voči Európskemu parlamentu a práve maďarské predsedníctvo um, schválilo pravidlá kontaktov medzi Európskym parlamentom, komisiou a e, radou a tieto pravidlá budú platiť aj pre nasledujúce predsedníctva. A takisto e, maďarské predsedníctvo rozvinulo diskusiu o viacročnom finančnom rámci. A preto by sme chceli poďakovať za nasadenie maďarskému predsedníctvu a e, očakávame s veľkým napätím polské, dánske a írske predsedníctvo, ktoré dúfame pôjdu v tomto smere v krokoch maďarského predsedníctva. Každopádne bude potrebné diskutovať o viacročnom finančnom rámci v takomto pozitívnom ovzduši. Takže, pán premiér, ďakujem vám, celej vašej vláde, ďakujem podpredsedovi komisie, pánovi Ševčovičovi a všetkým ostatným kolegom. Vamos a continuar. Budeme pokračovať v našom zasadnutí, vážené kolegyne, kolegovia. E, ďalším bodom nášho programu teda poprosil by som vás, aby ste ukončili tie blahoželania, poďakovania, drobné zdvorilostné rozhovory, ktoré tu prebiehajú. Každopádne, e, chceli by sme teraz pristúpiť k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o správu pani Korin Lepáš.